Ďakujem vám pekne, pán predseda, ospravedlňujem sa, ale je to len eh, technická otázka. Pred niekoľkými minútami som eh, odišiel a zo sály a videl som eh, dnes obrázok, ktorý podľa mňa je bohorúhačský. Je to vlastne obrázok Ježiša, ktorý má vedľa seba nahú ženu. A bol by som rád, keby tento obraz, táto, táto malba bola odstránená, pretože to nie je dôstojné a zároveň to vlastne spôsobuje e, parodovanie náboženského vierovýznania. E, myslím si, že v modernej Európe by sme mali naozaj mať väčšiu dôstojnosť a rešpekt voči právam a bol by som rád, keby takéto bohorúhačské obrazy boli odstránené. Tí, ktorí sú katolíci ako ja, e, sa vlastne každý jeden krát, keď pôjdu okolo tohoto obrazu, cíti dotknutý a vždy, keď pôjdem odtiaľto a vždy, keď sa pozriem na tento obraz, tak mám, mám pocit, že sa musím vlastne utekať odtiaľto, pretože to nerešpektuje moje, moju dôstojnosť, moje náboženstvo. Ako chceme rešpektovať všetky ostatné náboženstva? Ak by to napríklad bolo zobrazenie proroka Mohameda vedľa nahej ženy, bolo by to akceptovateľné? Kresťanské náboženstvo, katolické náboženstvo nemôže takýmto spôsobom byť marginalizované. Musíme povedať pravdu. Bohužiaľ, eh, pán poslanec. My sme porozumeli váš, vašu pripomienku. Ešte raz chcem len vystúpiť, aby som to povedal, pretože mňa čakajú uh, už vonku aj páni z bezpečnosti spoločnosti. Áno, hlásili ste sa k rokovaciemu poriadku, máte na to minútu času a myslím, že ste po veľmi krátkom čase sa jasne vyjadrili, o čo vám ide. Ja navrhujem následujúce. Ak sa tým cítite dotknutí, obráťte sa na kvestora, ktorý zodpoveda za umelecké diela v budove, aby to nechal preveriť. Na to sú postupy. Ak je to problém, možno.